A pokračovať bude zajtra zasadnutie v stredu 6. novembra od 9. do 15. A pod, od 9. do od 15. do 23. Týmto je zasadnutie ukončené. Ďakujem pekne.